So, uh, good morning, colleagues. Um, we begin with the uh, chairs. Oh, no, we don't. We begin the adoption of. Začneme teda prijatím uh, programu dnešnej schôdze. Keď nemáte námietky, tak uh, uh, schválený máme program a pokiaľ ide o tlmočenie, máme francúzštinu, nemčinu, taliančinu, holandčinu, angličtinu, grečtinu, španielčinu, portugalčinu, švedčinu, maďarčinu, polštinu, slovenčinu, bulharčinu, rumunčinu a pokiaľ ide o schválenie odporúčaní koordinátorov, Musím vás informovať, že koordinátori, keďže nie je dostatok e, priestoru pre schôdze v januári 2016, predložili požiad, dve ďalšie požiadavky. Jedna schôdza bude 14. januára vo štvrtok a ďalšia bude 18. januára v Štrásburgu v pondelok pod, e, schvalujete tieto odporúčania, takže je to takto prijaté. E, máte všetci so sebou hlasovacie kartičky? Ak niekto nemá, prosím, kartičku, tak mi povedzte. Prajem všetkým ešte raz príjemné predporudnie, ktorí si už uvedomili, že teraz hovorím. E, mám veľmi zlý mikrofón, nie, mám pocit, že mám spätnú väzbu. Nepáči sa môj mikrofónu môj hlas? Či myslíte, že hovorím hlasnejšie ako zvyčajne? No možno, že to je tak. Áno, autoritárnejší predseda. Myslím si, že keď ide o všetky tieto nariadenia, keď niečom hovorím, tak naozaj to treba povedať náhlas. Takže má každý svoju kartičku. Máme tu dnes tri hlasovania, takže prosím vás, aj na tom treť, až po to tretie. Hlasovať budeme o chvíľku. Chcel by som ešte predtým povedať, eh, že viem, že je tu viacero poslancov, ktorí nebudú prítomní na schôdzi budúci týždeň, keď budeme mať eh, správu predsedníctva, okrem iných eh, vecí, ktoré sú na programe. Viacerí ste sa už ospravedlnili, takže ja by som chcel povedať v rámci úvedu, že toto je bezprecedentný počet trialógov, ktoré teraz už sa majú ukončiť alebo tesne sú pred ukončením pre tento výbor. A z tohto dôvodu by som naozaj chcel poďakovať tým členom, ktorí sa zúčastnili týchto trialógov, tieňovým spravod- spravodajcom a všetkým tým, ktorí boli zúčastnení e, v pozmenení e, tejto legislatívy. A chcel by som poďakovať aj pracovníkom výboru LIBE, aj pracovníkom samotných poslancov, ktorí e, na tomto pracovali, pretože naozaj to bolo bezprecedentné množstvo práce. To sa všetko dialo ešte v časoch, keď prebiehali externé práce a ďalšie problémy, ktoré tento výbor mal, takže všetci vieme, o čo ide. Takže všetkým by som sa chcel poďakovať osobitne tým, ktorí nemôžete byť tu budúci týždeň e, pre záverečné stretnutie nášho výboru takže bude tam aj predsednica, tak sa im poďakujem. Takže teraz môžeme prejsť prvému elektronickému hlasovaniu. Ochrana jednotlivcov z hľadiska spracovania osobných údajov a slobodného pohybu týchto údajov, čiže všeobecná e, nariadenie o ochrane údajov. Spravodajcom je Jan Albrecht hlasovanie o texte, ktoré e, vzniklo počas medzinstitucionálnych a Chcem sa spýtať pána Albrechta, či sa e, chce mm, vyjadriť. Nech sa páči, pán Albrecht. Ďakujem, Klod, budem stručný, ale chcel by som využiť príležitosť a poďakovať poďakovať sa môjmu negociačnému týmu, tieňovým spravodajcom, ktorí so mnou pracovali 4 roky, odkedy, alebo takmer 4 roky, odkedy som bol vymenovaný za spravodajcu. A celý ten čas so mnou na tomto pracovali. Väčšina z nich, prakticky celý čas, bolo to veľa práce. A ja myslím, že výsledok je niečo, tak ako sme od začiatku chceli, že nemôže byť každý úplne spokojný tak, ako sme chceli, ale myslím si, že bol to veľký pokrok, ktorý sme dosiahli pre všetky strany. Takisto musím povedať, že museli sme prijať určité kompromisy, ústupky počas rokovaní. Boli to dosť tvrdé rokovania s členskými štátmi na túto tému, ale keď sa pozrieme späť na naše pôvodné uznesenie z roku 2011, ešte predtým, než pripravila e, návrh komisia, tak sa nám podarilo naozaj dosť pretlačiť tie hlavné ciele, tak aby sme mali jednotný rámec pre ochranu osobných údajov na úrovni smernice z roku 95 a vyššie a zahodnuli sme tam aj nové práva, portabilitu práv, to právo byť zabudnutým, na to sme vtedy zabudli a zároveň, aby sme umožnili aj nové inovácie, aby tu bol eh, rovnaký priestor pre všetky eh, firmy, to je veľmi dôležitá súčasť e, pre dokončenie digitálneho spoločného trhu, aby sme lepšie mohli presadzovať tieto práva s aj silnejšími sankciami aj na báze um, ehm, spoločného, princípu spoločného trhu. Takže myslím si, že toto je e, naozaj dobrý výsledok pre nás všetkých. Thank you, Jan. Now, exceptionally, a, a very Ďakujem, Jan. Tak e, veľmi stručne, veľmi výnimočne dávame slovo predsedníctvu. Pán Berek, ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Povedal by som iba niekoľko slov za luxemburské predsedníctvo rady. všetkým slova ďakujem všetkým tým, ktorí pracovali tvrdo na tejto, na tejto reforme, v tom, tejto snemovni, pánovi Albrechtovi, pani Lauristín, tieňovým spravodajcom, všetkým týmom. Samozrejme, že ja môžem poďakovať aj kolegom z luxemburského týmu, teda ktorí sledujú to z Bruselu. Posledné mesiace boli veľmi intenzívne, ale výsledok sa oplatil. Myslím, že sme dosiahli veľmi dobrý kompromis. Spoločne sme urobili veľmi dobre pre európskych občanov a ich pod, aj pod, podniky. Ehm, Luxemburské predsedníctvo informovalo včera na korepere členské štáty o výsledkoch týchto rokovaní a aký je ten konečný balíček a z tohto je jasné, pre predsedníctvo, že väčšina členských štátov podporuje ten záverečný balíček, aj nariadenie, aj smernicu. A po vašom dnešnom hlasovaní sa vrátime zajtra po obede na Koreper a budeme hľadať potvrdenie, a budeme sa snažiť získať od členských štátov potvrdenie tohto záverečného textu s tým, že dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu v, prvom, v druhom čítaní. A predsedníctvo je presvedčené, že väčšina členských štátov aj potvrdí e, ten svoj súhlas. Stále dúfame, že všetky členské štáty sa budú môcť postaviť za túto dohodu. Vám pekne všetkým ďakujem. Predseda, ďakujem pekne, pán Berek. Tak teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. Menovité hlasovanie otváram teraz. Colleagues, um, for the EPP we have uh, two extra. If... Za EPP tu máme dvoch navyše.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 prijaté 48 hlasov za, 4 proti. Congratulations to rapporteur and again thanks to all uh, concerned. Ďakujem pekne všetkým. Teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. Ochrana jednotlivcov, pokiaľ ide o spracovanie ich údajov príslušnými orgánmi pre účely prevencie, vyšetrovania Eh, alebo trestného stímania v trestnoprávnych otázkach a výkonu trestných eh, sankcií a voľný pohyb týchto údajov. Spravodajkynia pani Lauristin. Ďakujem pekne, Claude. A ja som tiež eh, chcela začať slovami vďaky kolegom, s ktorým som pracovala, pretože ja som bola vlastne nová v tejto oblasti a dosť, už som obdržala vlastne text, ktorý už e, bol odhlasovaný a musela som ho dotiahnuť do konca, musela som sa veľa učiť, veľa som sa naučila od Jana, Timothyho, Sophie, od ostatných a všetkým vám za toto ďakujem. Spoločne myslím, že sme dopracovali takého výsledku, ktorý nás, dúfam, v prinesie k novej situácii v trestnoprávnych otázkach v Európe, pretože síce tu bolo nariadenie, ale toto je prvé, ktoré skutočne už harmonizuje legislatívny rámec. Všetci dúfame, že pre orgány činné trestnom konaní alebo presadzovaní práva sa zlepší dôvera medzi členskými štátmi, pretože vieme, ako problematická bola výmena informácií, ale veríme, že touto smernicou už zabezpečujeme väčšiu dôveru medzi orgánmi členských štátov, aby to bolo celé efektívnejšie, ale zároveň máme dobrú rovnováhu medzi ochranou základných práv a ochranou súkromia a ochranou osobných údajov a na druhej strane e, efektívnu činnosť e, orgánov presadzovania práva. čo sa vyžaduje od týchto orgánov, teraz musia zaviesť novú kultúru výmeny informácií a spracovania údajov. Myslím si, že už počas rokovania s radou sme mohli vidieť, ako postupne, krok za krokom sa členské štáty približovali k pozíciám, ktoré na začiatky vyzerali ako keby nedosiahnutelné. Takže chcela by som poďakovať aj luxemburskému predsedníctvu, pretože naozaj to úsilie, ktoré vyvinulo minulé predsedníctvo, aby sa priblížili členské štáty k spoločnému riešeniu a dosiahnuť tú dohodu, myslím si, že naozaj tieto štorkovania boli veľmi hodnotné. A osobitne by som chcela poďakovať našim pracovníkom Matilda, Eleny a ostatným, pretože bol tu obrovský tlak za posledné dva mesiace. Práce bolo nesmierne, pracovali noci aj víkendy a ja som žiadala aj tieni spravodajcov, aby naozaj boli trpezliví a naozaj zmierili s toho vydržali tento, toto napätie a toto množstvo práce, ale určite sme robili veľa pre zmenu kultúry v oblasti ochrany údajov v Európe. Thank you very much, Mario. Ďakujem pekne, Mario. Takže pokiaľ ide o smernicu, teraz prejdeme k hlasovaniu. Otváram hlasovanie teraz. So um, for the EPP we have plus one, if you could... Za EPP máme o jedného viac. Um, colleagues for the EPP just to correct, uh, still plus one. Ešte stále máte jedného navyše EPP. Okay. The vote is closed. Koniec hlasovania. Je to prijaté, 53 proti 2, jeden sa zdržal. Blahoželáme spravodajkyni. Colleagues, uh, one more vote rather ešte jedno hlasovanie trošku menej historického charakteru. Automatická výmena údajov, pokiaľ ide o, o e, vedečné čísla vozidiel. V Litve otváram hlasovanie, v Lotyšsku. Môžete to odhlasovať. The vote is closed. Konec hlasovania prijaté. A týmto sme ukončili hlasovanie. Ďakujem pekne všetkým kolegom a tým z vás, ktorí tu nebudete budúci týždeň, prajem príjemný prežitie Vianočných sviatkov. A kolegovia tí, ktorí chcú sa pripojiť ku poháru šampanského, je síce skoro do poludnia, ale my sme to chceli ponúknuť.